septembra. Patričné orgány v Taliansku ma informovali o zvolení Andrea Čoku od 7. júla. Pán Čoka ide na miesto pána Gianluca Bonana. Vítam nášho nového kolegu a pripomínam, že teraz bude musieť plniť jednotlivé podmienky, ktoré sú tu v rokovacom poriadku a bude musieť podľa nich pracovať v Európskom parlamente právny výbor na zasadnutí z 11. júla a 5.